návrh na vymenovanie do delegácie a pokiaľ nebudú pripomienky k tejto zápisnici, bude e, toto vymenovanie e, považované za potvrdené.